A teraz budeme hlasovať o prvej správe. Pán eh, Medesa de Vigo o rozhodnutí nezvolovať konvent na eh, prehodnotenie zmluv, čo sa týka prechodných opatrení, pokiaľ ide o eh, zloženie Európskeho parlamentu. Budeme hlasovať o samotnom rozhodnutí. Je to menovité hlasovanie otvorené. Všetci ste e, odhlasovali. Končím hlasovanie. A je schválené. Ďalším e, bodom je e, hlasovanie o správe pána Devího, pokiaľ ide o prechodné opatrenie týkajúcich sa zloženia Európskeho parlamentu. Máme pozmenujúci návrh 11. Ide o menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci ste eh, eh, hlasovali. Končím hlasovanie. Pozmenujúci návrh je zamietnutý. Pozmenujúci návrh 3. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. Návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. 12 odpadáva. na vrch 4, menovité hlasovanie. Hlasujeme. Všetci ste stihli. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Odsek 5. Pozmením sa návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmením sa návrh 2. Menovité hlasovanie. E, otváram hlasovanie. Všetci? Končím hlasovanie. E, návrh je prijatý. Po sa návrh 13, e, menovité hlasovanie. Všetci ste stihli, končím hlasovanie. Schválený. Pozmením sa návrh 5. Kto je za, prosím? Proti? Zdržali sa? zamietnutý. Takže overíme si to elektronicky, aby sme si boli na tom istí. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. Pozmeni si návrh 6. Menovité, menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. A tento návrh je zamietnutý. sa návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 8 a 9 odpadávajú. sa návrh 10. Menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. a e, návrh je zamietnutý. Teraz e, hlasujeme o uznesení ako celku. Menovité hlasovanie hlasujeme, prosím. Všetci ste stihli. Myslím si, že áno. Končím hlasovanie. Výsledok je ten, že e, uznesenie je prijaté. Blahoželám pánovi spravodajcovi. Ďalším bodom programu je hlasovanie e, o siedmých návrhov uznesenia o situácii v Kyrgyzsku. Máme ústny pozmeňujúci návrh pána Sala Franku. Vážený pán predseda, ďakujem pekne Ide od pana o pana Broka, ktoré bohužiaľ nemohol dnes prísť. Chcel by pozmeniť odsek 5 a po odkaze na eh, political accountability. Eh, spomenul ešte eh, politickú zodpovednosť. Ďakujem pekne. Sú tu nejaké námietky, prosím? Zdá sa, že nie. Takže nechám o tom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. A teraz pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený ďalší ústny pozmeňujúci návrh. Pán Bartalocci. Nech sa páči. Vážne pán predseda pozmeňujúci návrh bodu 13. Tu vyzývame komisiu, aby overila si súčasnú situáciu a možnosť poskytnutia humanitárnej pomoci potom, ako sa situácia overí. Ďakujem pekne. Máme nejaké námietky? Zdá sa, že nie, takže nechám eh, o tom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. A teraz hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? zdržali sa, e, schválené. schválené. A teraz e, hlasujeme o návrhu znesenie e, zo strany troch politických skupín. Týka sa to elektrických aut. Máme pozmeňujúci návrh 3. Nechávam o tom hlasovať. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz v odseku 4 e, máme e, oddelené hlasovanie. Takže hlasujeme o prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa schválené, ak e, druhá časť za, proti, zdržali sa schválený. V odseku 6 máme e, zmenený pozmeňujúci návrh číslo 1, e, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci ste e, stihli. Končím hlasovanie. Zamietnutý. V odseku 6 máme oddelené hlasovanie. Hlasujeme o prvej časti, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutá druhá časť poriadku, overíme si to. Elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Skončili. Áno, je to naozaj zamietnuté. Odsek 7. Máme Takže nechávam o tom hlasovať, prepačte. Kto je za? Proti? zdržali sa schválený. Odsek 8, e, e, sa návrh 2, Prehodnotiny. kto je za, proti, zdržali sa schválený. sa návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Úvodné ustanovenie C. E, máme o tom rozdelené hlasovanie, kto je za prvú časť, za, proti, schválená. Kto je za druhú časť? Za, proti, zdržali sa, tiež je schválená. A teraz eh, hlasujeme o uznesení ako celku. Kto za, proti, zdržali sa, schválené. Blahoželám. Ďalším bodom je hlasovanie o uznesení e, výboru pre hospodárstvo a menové záležitosti o skupinové výnimky pre motorové vozidla, príslušné nariadenie. Takže e, hlasujeme o uznesení ako celku. Kto je za, proti, zdržali sa. E, uznesenie je schválené. E, srdečne blahoželám. Správa pána Peterleho o oznámení komisie o opatreniach na boj proti rakovine. Európske partnerstvo, to je ďalší bod. Nemáme pozmeňujúce návrhy, hlasujeme o uznesení ako celku, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Blahoželám pánovi spravodajcovi Peterlemu. Ďalším eh, bodom, o ktorom budeme hlasovať, je správa pani Toja o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo. Takže najprv hlasujeme o odseku 55, ide o oddelené hlasovanie, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť, za, proti, zdržali sa, myslím si, že musíme si to overiť elektronicky. Takže e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a výsledok je to schválené 5 hlasmi 3, 4 proti 299. Pozmenujúci návrh 61. Prepačte, odsek 61. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Aj zase si to budeme musieť overiť. Nech sa páči, hlasujeme. Končíme hlasovanie. A e, výsledok je ten, že sme to schválili. Teraz hlasujeme o uznesenie ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Blahoželám pani Toja. Ďalší bod. Hlasovanie o správe pana Prodyho o Bielej knihe komisie s názvom Adaptácie na zmenu klímy. Európsky rámec opatrení. Predtým, ako začneme hlasovanie, e, odovzdám slovo pánovi spredajcovi Prodimu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, klimatické zmeny predstavujú skutočnú hrozbu. A musíme e, sa postaviť voči tomu, napriek tomu, že to má nerovnaký dopad na rôzne časti Európskej únie. Degradácia ekosystémov uškodí nášmu hospodárstvu a našim občanom. V minulosti už sme e, hovorili o klimatickej spravodlivosti a diplomácie. A teraz musíme niečo e, urobiť v tejto súvislosti. Musíme hovoriť jedným hlasom. Som presvedčený, že Euro, EÚ musí zachovať svoju vedúcu úlohu v boji proti klimatickým zmenám a že akékoľvek prieťahy e, v tomto smere budú znamenať podstatne vyššie sociálne, environmentálne a obdobné náklady. Musíme si všimnúť na kľúčovú úlohu e, miestnych samozpráv a musíme s nimi spolupracovať a koordinovať našu činnosť v oblasti potrebných ekologických a ekonomických inovácií, ktoré nám umožňa zjemniť ekonomické dopady. Chceme, aby členské štáty podporovali e, e, verejno-súkromné partnerstva na financovanie všetkých potrebných iniciatív v tejto oblasti. Každý meter štvorcový nášho územia potrebuje starostlivosť, musíme sa starať o pôdu, o vodu, brániť sa proti erózii a musíme v prípade potreby e, e, opätovne e, injektovať tam vodu Treba využívať obnoviteľné zdroje energie, aby sme sa e, dokázali adaptovať na klimatické zmeny. Ďakujem všetkým kolegom, ktoré, ktorí prispeli k príprave tejto správy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Prody. A teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 1, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, e, schválená. Odsek 41, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky, otváram hlasovanie. Stihli ste e, odovzdať hlas, končíme hlasovanie. Je to schválené. Pozmenujúci navrh 2. Men, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Odozdali ste hlas, prosím. Končím hlasovanie. Je to tiež schválené 305 za, 295 proti. A teraz odsek 66, kto je za? 67, prepačte, kto je za? Proti, zdržali sa? Musíme si to zase elektronicky overiť, takže hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. Je to schválené. A teraz pozmenujúci návrh 3. E, menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končíme hlasovanie. zamietnuté. Odsek 68. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Hlasujeme, prosím. Odozdali ste hlas? Končíme hlasovanie. Je to schválené 297 za, 293 proti. Je to naozaj veľmi tesné. Poznanie sa návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zase si to musíme overiť elektronicky. Hlasujeme, prosím. Všetci ste odovzdali hlas? Nie. Takže ešte raz hlasujeme. Odovzdali ste hlas? Končíme hlasovanie. A tentokrát je to schválené e, väčšou väčšinou ako predtým. Odsek 73. Máme oddelené hlasovanie. E, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Odovzdali ste hlas, prosím? Končíme hlasovanie. Je to schválené. A teraz by sme eh, hlasovali o uznesení ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Eh, schválené. Takže ešte raz srdečne blahoželám pánovi Prodimu. Ďalším bodom, o ktorom budeme hlasovať, je to správa pana Kocolíno, ochrana finančných záujmov spoločenstva, boj proti podvodom. Budeme hlasovať o pozmaňovacom návrhu číslo 1. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Teraz hlasujeme o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Blahoželáme pánovi Kocolinovi. Ďalšou správou je správa pána Dojča o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2008. Budeme hlasovať o celom uznesení, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A úplne posledným bodom e, na našom hlasovaní sú uznesenia o udalostiach e, v Jose v Nigérii. Myslím si, že k tomuto je niekoľko ústnych pozmeňovacích návrhov. Najskôr pani Kilnisen. Hlasujeme o masových zverstvách. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako som už v rozprave naznačila, odseku 6 mám ústny pozmeňujúci návrh. Vyzýva nigerské orgány, aby zamietli uznesenie niektorých nigerijských miestnych orgánov, ktoré chcú odsúdiť na smrť tých, e, v tých oblastiach, ktoré sa týkajú povstania. Je to brutálne porušenie ľudských práv. Vyzývame e, predstaviteľov týchto štátov, aby naďalej aplikovali moratórium na trest smrti. U, pripomíname, že aplikácia trestu smrti e, sa je proti prijatiu uznesenia v rámci OSN, ktoré prijala Nigéria. Sú k tomuto nejaké námietky, prosím? Zdá sa, že nie, tak môžeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz pán Kačmárek by rád predniesol ústny pozmeňovací návrh odseku 7. Nech sa páči, pán Kačmarek. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ide o to, že sloboda myslenia, sloboda prejavu, to je dôležitá téma pri rokovaniach medzi Európskou úniou a Nigériou. A to v kontexte dohody z Kotonu. Ďakujem pekne. Sú k tomuto nejaké námietky? Zdá sa, že nie. Takže môžeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz môžeme hlasovať o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. yeah, yeah, So colleagues, half past... Kolegovia, je teraz po dvanástej, Máme asi tak 25 minút, kým príde viceprezident Spojených štátov, pán Joe Biden, a predniesie svoj prejav. Teda navrhujem, aby sme pristúpili teraz k vysvetleniam hlasovaní až do 11.55, ale prosím, buďte tu už eh, o 11.50, tak aby ste všetci boli na svojich miestach, aby sme potom mohli dôstojne privítať viceprezidenta Spojených štátov.